pána Konstantinos Manalopoulos, ktorý je z agentúry pre základné ľudské práva, a pán Aršambo e, z Úradu pre harmonizáciu spoločného trhu. Pán Menendez Valdés, máte slovo, nech sa páči. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, podpredsedovia, členia výboru. Ďakujem vám za e, možnosť prihovoriť sa vám a reprezentujeme e, e, vlastne agentúry, ktoré sa venujú európskemu rozpočtu a máme tu dnes 13 agentúr z tých 34, e, ktoré sú decentralizované, tie sú tu zastúpené. Máme tu 7 riaditeľov RALHIM, EOPA, EKA, Eurojust a EKA a ja som tu z Eurofond. Sieť agentúr pripravila obsiahly dokument, ktorý vám poskytuje pohľad na koty e, pridanú hodnotu v roku 2016 z každej z decentralizovaných agentúr, ktoré sú zastúpené. Dokument tiež predstavuje e, kľúčové e, správy pre e, týchto, pre členov tohto výboru. Agentúry sú súčasťou európskej inštitucionálnej architektúry. Predstavovali sme asi, predstavujeme asi 30 zamestnancov európskej inštitúcie. Agentúry sú, majú záväzok, aby zabezpečili efektivitu a operabilitu v roku 2015 e, tieto agentúry vykonali 96 krokov, ktoré boli priradené v cestovnej mape a boli dohodnuté inštitúciami. To vlastne ukazuje, ako sa tieto agentúry venujú rozvoju e, vysokej výkonnosti svojich organizácií a e, vlastne majú porovnateľnú excelentnosť s ostatnými agentúrami. Mm, prijali sme viaceré nástroje a to naznačuje to, čo hovorí aj prezident Algeva, prezidentka Algeva, kde hovorí, že sme akousi flotilou a e, prispôsobujeme sa potrebám, ktoré vyjadrujú európske inštitúcie a členské štáty. Naše e, aktivity e, úzko sleduje, pozorne sleduje Európska komisia zodpovedáme sa všetkým eh, riadiacim eh, orgánom a rozpočtovým orgánom. To znamená, že agentúry eh, podliehajú trom úrovňam odpočtu a takto to nie je v žiadnom inom orgáne EÚ. Budem teraz hovoriť o niektorých dôležitých témach pre agentúry. Pokiaľ ide o rozpočet rok 2016, pre po už tretí rok, návrh rozpočtu na rok 2016 vychádza zo známenia komisie 2013. E, e, Ide o zníženie, 10% e, zníženie zamestnancov do roku 2018. V roku 2015 by 57% agentúr malo implementovať alebo dokonca presiahnuť 5% zníženie zamestnancov a to porastie až do mm, miery 89% v roku 2016 a to naznačuje, že európske agentúry e, chcú splniť e, tento cieľ. E, tie tri ďalšie inštitúcie sú pripravené splniť záväzok 5% pred termínom. Toto 5% zniženie je súčasťou medziinstitucionálnej dohody a požiadali to individuálne všetky e, inštitúcie EÚ a orgány. E, návrh komisie sa obracia kolektívne na agentúry a e, medziinstitucionálna pracovná skupina bola vytvorená, aby posúdila zdroje alebo potreby zdrojov pre jednotlivé agentúry. Napriek tomu e, e, e, pokračujeme v prispôsobovaní ľudských zdrojov a vo väčšine prípadov sa nám podarilo dosiahnuť hranicu 5 Nemáme žiaden pevný dátum dosiahnutia medziinstitucionálnej skupiny, spomína sa september. A dnes uh, už máme prestávku asi uh, e, 15 mesiacov. Uh, prv, ako táto skupina zasadne, aby som to povedal otvorene, musíme byť musíme hovoriť o, teda ide o moratórium e, na ďalšie znižovanie e, počtu zamestnancov by bolo primeranejšie, aby sme urobili e, urobili zadosť týmto záväzkom. Agentúry samozrejme očakávajú to, že e, medziinstitucionálna skupina sa zíde tak skoro ako len možné a ak budeme ďalej znižovať financovanie agentúr, ktoré zamestnávajú aj zamestnancov eh, mimo rozsah eh, rozpočtu, sa vymýka akékoľvek eh, logike. Je tu niekoľko byrokratických prekážok, ktoré znemožňujú mm, túto agentúru, aby robili nábor a aby sme urobili podporu e, priemyslu v požadovanej potrebe. Chceme tiež e, e, pripomenúť stanovisko parlamentu z 11. júna 2013, že parlament a rada sa musia dohodnúť individuálnym spôsobom a nezoskupovať ich do jednej skupiny, pokiaľ ide o prístup k agentúram tá skutočnosť, že agentúry sa zorganizovali do siete, nevychádza z toho, že sú e, nezávislými právnymi e, e, subjektmi, ale ich potreby sa musia posudzovať individuálne. Žiaľ, zniženia zamestnanc, počtu zamestnancov, ktoré sa týkajú všetkých agentúr, budú mať dopad na to, ako vlastne agentúry plnia svoje záväzky čo môžu e, vlastne poskytnúť zainteresovaným subjektom. Máme množstvo príkladov e, e, negatívnych dopadov. Pripomeniem dva takéto príklady dvoch agentúr a ich rejiteľia sú tu s nami. A tý, to naznačuje dopad zníženia počtu zamestnancov. To prvé Eurojust bude musieť znižiť svoju kapacitu aby mohli riešiť hrozby, teda terorizmus, eh, hrozby džihadistov alebo, ehm, alebo eh, pašovanie ľudí. E, ďalší príklad EKA, eh, agentúra pre chémiu, e, tam ide o biocídne produkty, tam je predpokladané zniženie 25 počtu zamestnancov do roku 2016 a to je vlastne oveľa viac, než bolo v pôvodnom oznámení komisie. A po takomto znížení e, agentúra nebude môcť poskytovať služby svojim klientom a komisii. Je tam množstvo ďalších príkladov a môžete samozrejme položiť otázky aj kolegom, ak chcete mať ďalšie informácie. Agentúry sa obracajú na e, rozpočtový orgán, aby zastavili ďalšie znižovanie E, počtu zamestnancov, až kým medziročná skupina nerozhodne o ďalšom postupe. Záleží to na vás, ale my vás žiadame, aby e, ste to zastavili. Agentúry sa na vás obracajú, aby ste pozmenili e, plán tých agentúr, ktoré už dosiahli hranicu 5 a informácie o tom máme k dispozícii za každú tú agentúru. Agentúry e, žiadajú, aby získali rozpočtovú flexibilitu a aby mohli ďalej poskytovať služby e, zainteresovaným subjektom. Táto flexibilita by samozrejme e, rešpektovala rozpočtovú neutralitu. No a ešte jedna vec, prv ako ukončím. Agentúry EU. čas častokrát nie sú vypočuté, pokiaľ ide o závažné otázky ich práce. Poviem dva príklady. 30-percentný e, podiel e, zamestnancov tá podiel zamestnancov 13 e, umožňuje agentúram, že má zastúpenie v Rade zamestnancov Európskej inštitúcie a máme možnosť e, hlasovať. A e, Európsky ombudsman má 66 e, zamestnancov. Je tu ďalší príklad, ak dovolíte. Dvor auditorov a komisia sa dohodli na účet agentúr, že centralizované agentúry majú platiť e, externú auditorskú firmu za prácu, ktorú prv robil dvor. A samozrejme, tam je aj právny problém. A to je v e, priamom protiklade so spoločným prístupom, ktorý hovorí, že dvor je zodpovedný za e, outsourcovanie auditu aj vrátanie platieb. No a samozrejme je tu aj zníženie efektivity. teda aj tu neboli zohľadnené stanoviska parlamentu a rady e, na účet agentúr. Ukončím tým, že agentúry sú vďačné parlamentu za to e, pozvanie, ktoré dostávame každý rok, aby sme vysvetlili a aby sme diskutovali o našich problémoch spolu s vami a aj v špecializovaných výboroch. Uh, Chceme vám teda predstaviť všetky naše e, kroky a chceme prispieť k tomu, aby Európa bola lepším miestom pre život. Ďakujem za vašu pozornosť. Merci, monsieur le président. S'agissant du groupe interinstitution... Ďakujem, pán predseda. inštitucionálna skupina sa má zísť 15. septembra. Túto informáciu sme získali včera. Teraz dám slovo pánovi Manopulusovi. Máte nejaké poznámky? Pán Šambo? Dávam slovo pánovi Gejevenovi, ktorý je stálym spravodajcom pre agentúry. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem agentúram e, za to, že sú nám dnes k dispozícii. Chcem sa tiež poďakovať kolegom, kolegyňam ktorí e, sledujú túto diskusiu. Je to dôležitá diskusia. Ďakujem za váš príspevok. Máme tu e, ďalších dvoch riaditeľov e, teda to, že tí, e, tá trojka vlastne je takto zastúpená, tak je to dobre vyladená skupina a e, predstavujú naše spoločné stanovisko a môžeme vlastne s nimi politicky e, rokovať. Ehm, keď sa pozriem na to, ako sa zaobchádza s agentúrami zo strany väčšiny inštitúcií, ale aj zo strany verejnosti, E, ja som historik a pripomína mi to e, vlastne tých stredovekých bastardov, teda nelegálne e, deti, nikto sa o ne poriadne nestará a možno ešte pre nejaké dynastické úlohy ešte boli použiteľní. A toto je vlastne spôsob, akým zaobchádzame, akým zaobchádzame s agentúrami keď sa má vytvoriť nejaká agentúra, tak máme nejaký politický proces, má, máme tu súhlas 28 šéfov e, e, vlád a potom e, je tu nejaký zápas o to, kde agentúra bude mať svoje sídlo. Berlusconi povedal raz, že samozrejme agentúra pre potraviny musí byť v Taliansku, a pôvodné sídlo vo Fínsku nepripadá do úvahy, lebo oni nevedia, ako sa robí šunka. A e, táto agentúra sa potom naozaj e, naozaj sa nakoniec dostala do, do Talianska, ale viem, že Berlusconi sa jej už vôbec potom nevenoval. A ale takto je to aj s ostatnými agentúrami. Je CEPOL, e, tam sme sa zasadzovali za to, aby e, to išlo do Hágu, lebo sme tam mali Europol a Eurojust, aby sme vytvorili synergický efekt. My sme sa za to zasadzovali. A spolu s Inge sme o to zápasili. A kolegovia e, z výboru pre občanské slobody mali iný názor. A dnes je tá agentúra v Budapešti. Mohlo to byť aj niekde v Poríni, Vestfálsku alebo kdekoľvek inde, ale to by nedalo žiaden zmysel. No jedine to, že teda Budapešť nemá žiadnu agentúru, no to asi dáva zmysel. Takže kolegyne, kolegovia, a aj e, členovia parlamentu takto zaobchádzajú s agentúrami. A máme tu e, úvahy, že čo skoro vytvoríme ďalšie agentúry. A samozrejme, tí kolegovia, ktorí to podporujú, potom chcú mať tie agentúry u nich doma. Takže je tu situácia, mm, nikdy nemôže mať dosť agentúr, lebo každý nejakú chce mať e, vo svojom, e, vo svojom štáte alebo regióne. No a potom je to samozrejme veľmi drahé. A teda toto som chcel povedať e, ako poznámku k sídlam. V mnohých rozhovoroch, ktoré e, som mal s agentúrami, mi ma upútalo vždy jedno, a to hovorili všetky agentúry. Tie krátenia zvládajú, považujú to síce za nespravodlivé, napríklad to, že Európsky účelný dvor e, vlastne e, e, presúva náklady na samotné agentúry. My sme to aj v e, absolutóriu pre účtovný dvor spomenuli. Ale to, čo je náročné pre agentúry, je počet zamestnancov. A viaceré agentúry mi hovoria, pán Gajer, ak budeme ďalej musia takto krátiť počet zamestnancov, tak nemôžeme splniť tie úlohy, ktoré sme dostali. Teda e, to sa týka rybolovnej agentúry, a to platí aj pre ďalšie e, agentúry. Inými slovami, nachádzame sa v situácii, keď agentúry už akoby mreli z posledného a teda, a to preto, e, lebo vlastne dosahujú tú hranicu 5% skrátenia počtu zamestnancov, ale potom e, je tu dodač, dodatočné krátenie ešte a to sa robí úplne e, svojvoľne zo strany komisie. Napríklad v Europole opravný rozpočet e, e, v, pridelil Europolu e, tri miesta a na návrh komisie vlastne sa to bude znova rušiť, tie tri miesta, ktoré sme v opravnom rozpočte pridelili. Takže ja si myslím, že toto nie je dobré riešenie a podľa mňa mm, toto nie je vôľa parlamentu, to nie je ani vôľa rady. Toto je politika komisie, aby e, v jednotlivostiach e, e, nanúčili týchto 5 mm, agentúram. A ja som im agentúram vždy radil, Ehm, obráte sa na odborné výbory. V parlamente to sú vaši najlepší spojenci, lebo oni sú tí, ktorí najlepšie vedia posúdiť prácu agentúr aj si najviac cenia prácu agentúr. A ehm, myslím, že tam budeme mať veľa stanovisk, ktoré presne na toto poukážu a dotknú sa presne tohoto bodu. A budú požadovať, aby sme s týmto púlom urobili koniec. Situáciu in den ernst nehmen aby sme preukázali, že to vnímame seriózne. Ešte posledná poznámka, tá sa týka medziinstitucionálnych a pracovných skupín. Toto je veľmi náročné, pretože je tu veľký záujem o to, aby tieto medziinstitucionálna a pracovná skupina pôsobila naďalej. Parlamentná delegácia sa má stretnúť popoludní. To je za Európsky parlament. Teda ja som nadobudol dojem, že na zozname priorít e, rady je to veľmi nízko a tiež mám dojem, vážení zástupcovia komisie, že to veľké nadšenie, povedané ironicky, ktorými sa pripravovali tie prvé schôdze tejto pracovnej skupiny, nenaznačujú, že podporujete ďalšie pôsobenie tejto medziinstitucionálnej pracovnej skupiny s veľkým nadšením. A predsa trialógu medzi troma inštitúciami budeme musieť riešiť problémy a to sú napríklad aj otázniky, ktoré súvisia s tým, či oblasti úloh sú jasne stanovené pre jednotlivé agentúry, či sú jasne odlišené, či sú nastavené spôsoby spolupráce. Tieto jasné ohraničenia musia existovať, ak výsledkom diskusie bude, že úlohy jednej agentúry sa môžu preniesť niekam inám, tak podľa mňa uzatvorenie agentúry na konci takéto diskusie nie je žiadne tabu, ale musí to byť až na konci, po prediskutovaní všetkých eh, aspektov. Eh, ja, keď vidím, ako sa v parlamente ehm, vyjadrujú ľudia po tom, čo si prečítali len nejaké nadpisy niekde a nepoznajú žiadne, skús- nepoznajú žiadne súvislosti. Tieto vyjadrenia um, vôbec nie sú v súlade s realitou. Bol by som rád, keby diskusie ostali na vecnej úrovni. Isté, že otázka. respektíve úloha agentúr um, spočíva v plnení úloh. Nie sú to inštitúcie, ktoré budeme potrebovať na veky, ale agentúry majú svoje úlohy a kým ich nesplnia, tak podľa mňa aj na mieste, aby existovali, je potrebné to prediskutovať a až potom na záver tohto procesu diskusí potom dospieť možno k záveru, že niektorú agentúru nepotrebujeme, ale nehneď na úvod danej diskusie. Merci, monsieur Geyer. Ďakujeme pekne, pán Gajer. Ešte predtým, ako dáme slovo ďalším kolegom, ktorí žiadajú o slovo, k tomu, čo povedal pán Gajer, náš stály spravodajca, Môžem povedať toľko, že ak je spochybňovaná existencia niektorých agentúr, teda na úrovni skupiny, ktoré predsedáte, pán Gajer, chcem sa opýtať, či sa uvažuje nejako konkrétne o niečom, nejakých krokoch? Už ste rozmýšľali o tom, že by sa mohla uzavrieť, reštrukturalizovať niektorá konkrétna agentúra? Zrejme to nie je jednoduché pre predsedu skupiny agentúr Well, I'm not sure that I have understood properly. Neviem, či som pochopil celkom správne vašu otázku. Možno som sa nesprávne vyjadril. Pán Gajer hovorí o tom, že zrušenie agentúry nie je tabu téma. Teda domnívate sa, že niektoré agentúry by sa mohli zrušiť? Máte už nejaké konkrétne návrhy? E, my nevytvárame agentúry. Legislatívny orgán vytvára agentúry, rozhoduje o ich zriadení na základe podrieb a rozhoduje sa, že najlepším spôsobom sa tieto úlohy splnia na úrovni agentúr. Teda legislatívny orgán, jedine legislatívny orgán môže prijať takéto rozhodnutie o existencii alebo neexistencii agentúry. My sme vznikli na to, aby sme splnili isté úlohy, pretože sa usúdilo, že agentúra takéto úlohy môže splniť najlepšie my sa snažíme tieto úlohy plniť eh, podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, ale nie je na nás, aby sme navrhovali zrušenie alebo spájanie nejakých eh, konkrétnych agentúr. Très bien, mais euh, c'est sûrement pas, pas commode quand on est président du... Dobre, ale iste to nie je príjemné, keď predsedáte združeniu agentúr, vôbec uvažovať o takých veciach, ale predstavme si len, že možno by ste mohli usúdiť, že v nejakej chvíli by vôbec e, prichádzalo do úvahy zrušiť agentúru. Isté, že takéto rozhodnutie je vždy náročné, ale v politike ide aj o to prejaviť odvahu niekedy. Slovo dostáva pán Sarvama. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, vážení zástupcovia agentúr Európskej únie. Ja osobne sa domnievam, e, že vaša práca je veľmi významná a potrebná. Veľmi si vážim vašu prácu a tiež e, vašu prácu poznám, keďže som pôsobil ako spravodajca v roku 2012 e, pre absolutórium a tiež som stálym tenimi spravodajcom pre agendúry v skupine EPP. Tiež mám pochopenie pre váš prístup k aktuálnej situácii, čo sa týka rozpočtových dopadov. Isté, že nie je to vaša chyba. Ani nikdy nebola, ale musím taktiež uznať, že znižovanie rozpočtu ako také nie je proti logike. Rovnako ako zachovanie moratória alebo narastanie rozpočtu. Takáto logika neexistuje. Jediná logika, ktorá existuje, je, čo sa požaduje od vás a akú úlohu ste dostali. A tu plne súhlasím so stálym spravodajcom pánom Gajerom. To, ako sa veci riešia v súčasnosti Európska komisia a Európsky parlament by sa mali postaviť k svojim povinnostiam ako tak povediac rodičia týchto agentúr, ale zároveň je ešte stále otvorená otázka, ktoré úlohy sú ešte potrebné na splnenie. A s tým súvisí samozrejme tá zásadná otázka, ktoré agentúry sú ešte nadalej potrebné. O tom musíme hovoriť a musíme nechať možnosti otvorené, čo sa týka výsledku týchto diskusí. Ale chcel by som zúrazne zapakovať, že to rozhodne nie je vaša chyba, že sa ocitáme v takejto situácii, keďže je tu cieľ znižovať rozpočet. Našou úlohou je starať sa o rozpočet, ale v každom prípade tieto diskusie musia byť otvorené nemôže byť jasne stanovený koniec už vopred. Ďakujeme pekne. Teraz pán Manika. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem aj agentúram za predstavenie ich problémov, ktoré sa sústredujú do dvoch oblastí. Jedna sú finančné zdroje a druhá sú e, s tým súvisiace kapacity zamestnancov. E, v každom prípade je nám všetkým jasné, že Agentúry môžu výrazne pomôcť aj komisii pri riešení konkrétnych problémov a, to sa aj deje. A to, to nikto nespochybňuje. Určite chceme agentúram pomôcť, aby neboli zatlačené do kúta, ale k tomu potrebujeme samozrejme aj my argumenty a potrebujeme, aby diskusie zostali na, na vecnej úrovni. E, vždy aj mne v rôznych pozíciách pomohol kvalitný audit, ktorý dokáže naozaj preukázať, či agentúra má dostatočné kapacity na riešenie úloh, či nie sú nejaké duplicity a v každom prípade to pomôže aj sam, samotnému vedeniu agentúry, aby sa, aby sa e, vedel jednak e, tomu prispôsobiť a jednak aby argumentoval aj, aj, aj nám, že uh, audit ukázal, že tieto kapacity uh, nemôžeme ďalej znižovať. A keď to budeme mať, tak my samozrejme nemáme problém za agentúru zabojovať. Jednej veci som celkom nerozumel, či to bol správny preklad alebo, alebo, alebo nie, e, že dvor audit, vy ste povedali, že dvor auditorov sa s komisiou dohodli, že nejaká agentúra má platiť audit externej firme, aj keď audit urobil dvor auditorov. Tomu som naozaj neporozumel a prosil by som o vysvetlenie. Ďakujem. Merci, monsieur Vaughan. Ďakujem pekne, pán Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I thank the agency? A ja by som sa chcel poďakovať agentúram za ich prezentáciu. Bola veľmi užitočná, tak ako tomu býva zvykom. Ešte predtým, ako sa vyjadrím konkrétne k agentúram aj k rozpočtu, chcel by som predniesť takú všeobecnejšiu poznámku k nedostatku viditeľnosti agentúrach možno by sme mohli zvýšiť trošku viditeľnosť e, nielen e, v súvislosti s parlamentom. My vieme, že prácu, ktorú robíte, e, je veľmi dôležitá. Mali by ste sa však snažiť trošku lepšie predať to, čo robíte. Toľko teda všeobecná poznámka. Čo sa týka rozpočtu, je to vždy taký protiklad. Keď sa pozeráme na celkové navýšenia rozpočtu agentúram v posledných rokoch sú dosť výrazné. Myslím, že v roku 2013 to zvýšenie predstavovalo zhruba 25 a ďalej sa predpokladá na rok 2016 ďalšie výrazné zvýšenie. Teda celkový nárast rozpočtu tu je, ja chápem, že sa to rozdeľuje dosť odlišne medzi jednotlivé agentúry, ale celkovo tu ide o zvýšenie rozpočtu a na druhej strane to vytvára samozrejme problémy, pretože sa zároveň znižujú počty zamestnancov. Pán Gajer, ja chápem vaše eh, postoje. Je tu totiž Ehm, dvojitá úloha v tom, že je tu 5-percentné povinné zníženie a zároveň je tu povinnosť presúvať eh, zdroje. Teda rozhodne to nemáte ľahké. Čo sa týka hľadania riešenia, možno by bolo vhodné zvážiť eh, zlúčenia niektorých agentúr, už o tom kolegovia hovorili. Tvrdíte, že o tom nerozhodujete vy, ale iní, ale možno vy sami by ste mohli tejto situácii nejako napomôcť, eh, napríklad v oblasti vzdielania niektorých služieb agentúry by sa mohli spojiť možno v poskytovaní služieb, čo sa týka využívania ľudských zdrojov, e, vyplacania miest, e, odmien a tak ďalej. Mohli by ste sa možno vyjadriť k tomu, či už to vôbec prebieha a či je ochota vôbec niečo také robiť na úrovni agentúr. Ďalšia poznámka k rozpočtu sa týka toho, že väčšinu rokov e, viac, e, čoraz viac agentúr presúva svoje prostriedky z jedného roka na ďalší. Minulý rok 24 agentúr presunulo prostriedky z jedného roka na ďalší. E, chcel by som teda opýtať, či tento trend bude pokračovať, alebo či e, to chcete nejakým spôsobom napraviť. Ďakujem. Merci, Madame Grasle. Ďakujem pekne, pani Grasle. Ďakujem. Chcela by som Jensovi Gajerovi povedať, že ja som bola súčasťou tej poslednej inštitucionálnej skupiny pre agentúry a tam sme sa naozaj veľmi úzilovne snažili. Viedli sme rozsiahle rokovania, mali sme k dispozícii množstvo informácií, e, vyprodukovali sme množstvo dokumentov s podrobnými analýzami, e, bol to 16 cm vysoký štol z papierov, teda naozaj sme pracovali intenzívne, ale potom, keď sa ukázalo na to, čo sa vlastne um, aplikuje v praxi, boli to skôr také všeobecné dokumenty a nič sa vlastne v praxi neaplikovalo. Teda nový parlament, novozvolení kolegovia, s tými sa dá robiť eh, kade čo, ale chcem len pripomenúť, že kľúčové je predovšetkým uplatňovanie pravidel v praxi a to začína už na európskej úrovni. Chcem preto vyzvať eh, najskôr k vyhodnoteniu bývalej pracovnej skupiny a potom eh, k ďalším krokom. Eh, táto pracovná skupina má dosť obmedzený mandát. Možno je to takto správne, to je prvá poznámka. Ďalej po druhé, agentúry sa podľa mňa opravne nesťažujú na to, že vznikajú a potom nie sú dostatočne financované. Obávam sa, že tu budeme musieť rozlišovať medzi agentúrami, ktoré majú jasnú legislatívnu úlohu e, v aplikovaní európskeho práva a potom sú tu agentúry, ktoré tak povediať len e, pozorujú peknú Európu, produkujú štatistiky a tak ďalej. Toto môže byť dôležité, ale kladiem si otázku, či napríklad v Dubline, v Eurofone potrebujeme 120 ľudí, aby to tam robili. Keď sa len pozeráme na to, čo kto robí, s koľkými pracovníkmi, podľa mňa by sme si mohli položiť otázku, či Odborné e, vzdelávanie v rámci EÚ aj mimo EÚ by sme museli pozorovať až cez dve osobitné agentúry. Ak si my sami tieto otázky nepoložíme a doposiaľ si tento náš výbor nikdy takúto otázku nepoložil, nebol na to dostatočne odvážny, myslím si, že tým strácame dôveryhodnosť e, aj voči verejnosti. Možno by sa k tomu mohli vyjadriť agentúry, aké alternatívy sú podľa nich k dispozícii v súčasnosti, pretože toto je predsa najpokojnejší spôsob, eh, ako dosiahnuť nejaké riešenie. Ak totiž neexistuje žiadna iná možnosť, eh, vo Frankfurte vzniká ďalšia agentúra pre finančné otázky, má jasne stanovené úlohy. Tieto agentúry eh, tým samozrejme utrpia, pretože vzniká nová. Pre nich sa možnosti obmedzia by ste predsa len bližšie k problematike viete lepšie posúdiť, e, ako sa veci majú, aj keď e, isté, že uznávam, že to nie je jednoduché, ale ak nám vy nepomôžete, tak e, naozaj nemôžeme my urobiť e, nič. Nemôžeme predsa len prijať akékoľvek riešenie. Niečo s vecou treba robiť. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Donano. Ďakujem, pán predseda. Keď som pôsobil um, ako predseda jedného z francúzských regiónov, som sa k veci agentúr, ktoré vznikajú na to, aby riešili eh, niektoré zložité záležitosti a to veľmi flexibilným spôsobom eh, venoval. Vznikne totiž istá potreba, potom eh, táto potreba už je menej zretelná, objavia sa nové potreby a vznikajú neustále nové agentúry. Je to trošku taký efekt snehovej gule. V tej chvíli je potrebné položiť tú otázku, či by bolo možné nejakým spôsobom agentúry reorganizovať. Ja podporujem napríklad myšlienku zlučovania agentúr. U nás sa mi podarilo niektoré agentúry zlúčiť, čo sa týka e, personálneho vybavenia, najmä spracúvania, administratívy, back-officeu na to existujú e, konkrétne skúsenosti, know-how. Isté, že je to úplne inom merade na regionálnej úrovni, ale podarilo sa to. Ďakujeme pekne pani Vana, e, ďakujem pán predseda. Ja by som e, chcela trošku sa vyjadriť z iného súdka. Ja pôsobím už zhruba rok v Európskom parlamente, rozhodne nie som natoľko skúsená ako niektorí moji predrečníci, ktorí sa o mnoho dlhšie venujú tejto téme a celkom iste Ehm, veľmi málo poznám ehm, kontextu z tejto diskusie, ale dokážem posúdiť už teraz, že v priebehu tohto roka, keď pôsobíme v Európskom parlamente a som mimochodom okrem tohto výboru aj v troch ďalších výboroch, vo všetkých týchto výborov, ako povedal pán Gajer, ehm, zaznamenávame veľmi vysokú e, úroveň aktivity týchto agentúr. A ja to považujem za mimoriadne užitočné pre moju prácu. Ja ako nová poslankyňa Pomohlo mi to rozhodne pri príjmaní niektorých rozhodnutí. Či už e, to bolo napríklad e, v otázke základných práv, agentúra pre základné práva, ale aj agentúra pre rovnosť pohľavy, e, tie mi naozaj veľmi pomohli, ale to sú len také náhodné dva príklady. Neznamená to, že ostatné nie sú natoľko dôležité. Teda ešte predtým, ako začneme zvažovať e, rušenie agentúry, mali by sme si možno zvážiť, ako efektívnejšie nastaviť e, činnosť týchto agentúr a nasmerovať ich e, tak, možno ako niektorí predrečníci už naznačili, či už by to bolo vo forme vytvárania synergií, podporovania spolupráce agentúr. Ja som mala možnosť sa presvedčiť, keďže som navštívila dve až tri agentúry aj osobne, teraz už e, je relatívne vysoká miera spolupráce v niektorých agentúrach. Možno by e, sa to ešte mohlo ďalej e, zlepšovať. Celkom iste sú agentúry, ktoré majú dobrú personálnu situáciu, ale možno sú agentúry, ktoré majú veľmi zlú personálnu situáciu a možno by sa úlohy, ktoré sa tam zadávajú v najbližších rokoch, mohli nejakým spôsobom prerozdeliť. V každom prípade čokoľvek, čo by pomohlo a podporilo v práci tých ktoré by bolo podľa mňa prospešné. Rozhodnenie je to v našom záujme, v záujme nás ako poslancov. Takže nikto iný sa nehlasí o slovo, tak možno by som ešte položil aj ja otázku pánovi Valdesovi. Takže keď sa nejaká agentúra umiestní alebo usadí v tej či onej krajine, tak táto krajina s ním podpíše dohodu o sídle, tak aby sa uľahčilo prijatie a spolupráca a tí, ktorí nemajú v tej krajine zamestnávanie teda tých, ktorí nebývajú v tej krajine. Napríklad Frontex podpísal takúto dohodu o sídle e, v, v Polskom, pretože Frontex má sídlo vo Varšave. Takže sa chcem spýtať, že ako je to v prípade iných agentúr. Podpisuje sa táto dohoda pravidelne, systematicky? To znamená, že tí, ktorí, zamestnanci, ktorí nie sú z tej krajiny, majú problém s tým, že musia hľadať školu pre svoje deti, alebo sú s tým spojené určité iné problémy. Máte nejaké informácie v tomto zmysle? A Ja viem, že ja som tu dlhšie než pani predrečnička, ale mám pocit, že riešime stále tie isté problémy. Ako, sa máme, ako vyriešiť túto situáciu, že treba znižiť stav zamestnancov o 5%? To je krutá realita, ale e, Dá sa to? Môžeme nejakým spôsobom externalizovať alebo outsourcovať čas e, pracovníkov, ale to bude len také maskovanie skutočnosti. Čiže naozaj musíme mať presný obraz o tom, aký pridaný, akú pridanú hodnotu tieto agentúry majú, aby sme mohli potom potvrdiť e, túto misiu, tú funkciu, pretože môže byť, že dnes nejaká agentúra je potrebná, ale o 10 rokov možno, že to už tak, tomu už tak nie je. Ja neviem, či, či postupujeme v tomto, aby či sme dosiahli nejaký pokrok v tomto. A vzhľadom k tomu, že 15. septembra budeme mať ďalšie rokovanie, budeme potrebovať mať v dispozícii určité fakty v našej rozprave, aby sme mohli prijať príslušné rozhodnutia. Pán predseda, máte slovo. Ďakujem pekne. Začnem teda od tej poslednej otázky. A to je otázka o dohod o sídlach. Áno, to bolo aj prejednávané na poslednej medziinstitucionálnej pracovnej skupine. Je už, už iba niekoľko agentúr nemá takúto zmluvu, ale ak sa pamätám, je ich asi 5-6. Teraz je to je to už teraz systematizované a pripravené, keď vznikne nejaká agentúra a teraz, pokiaľ viem, tak e, tieto zostávajúce agentúry by mali čoskoro tieto zmluvy uzavrieť a nemalo by to byť už v budúcnosti problém. Chcel by som ešte zdôrazniť jeden problém, ku ktorému sa vyjadrili viacerí poslanci oplatí to spomenúť. My sme plne zodpovední a plne transparentní viac ako ktorýkoľvek iný orgán. Vo väčšine prípadov e, máme aj zástupcu komisie v našich e, správnych radách, aj z, z členov za, členských štátov, musíme im podávať správy. E, aj individuálne tomuto parlamentu. V niektorých prípadoch to znamená, že orgán 50-60 ľudí sem príde raz do roka so všetkým, čo si e, vyžaduje a poskytne vám všetky informácie. A my tieto informácie poskytujeme aj osobitným orgánom, ako sú váš výbor, poznajú e, nás a aj Takže my sa snažíme pripraviť ten, no, pripraviť tento dokument, ktorý máme a s, diskutujeme uh, tu, čo je pridaná hodnota, čo, koľko peniazy a tak ďalej. Keď chcete viac informácií, kľúčové um, indi, ukazovatele výkonu a podobne. Tu bola ďalšia otázka, ktorá sa týkala mojej agentúry Viete, my sme asi 100 ľudí a jedným z kľúčových e, ukazovateľov e, výkonu a tý, my plníme úlohu pri rozvoji rozvojových politík a my sme boli spomenutí v 320 e, dokumentoch politík, ktoré, ktorí spomenali, že Napríklad v prípade tej záruky pre mládež to bolo na báze našich informácií. Takže my sme zodpovední, musíme vám poskytnúť všetky informácie a my aj vnímame, ako, alebo vieme, ako sa dajú veci možno zlepšiť. Pokiaľ ide o e, zdieľané služby, ako využiť takéto možnosti, ako šetriť. My sme sa stretli medzi riaditeľmi a sme e, zdôraznili tie priority, to jedna z nich bolo to, čo spomenul pán Von, že teda zdieľané služby, e, zvyšovanie viditeľnosti, lepšia komunikácia. My absolútne súhlasíme s vašimi obavami a sieť e, agentúru Ehm, ne, neexistuje. My sme sa vytvorili sami si túto platformu. My nemáme k tomu ani právny základ aby sme si mohli vymieňať informácie, aby sme sa informovali navzájom o vývoji IKT a rôznych ukazovateľoch a máme viaceré prípady, kedy sme spoločne podnikali napríklad aj spoločné obstarávanie. Tu vlastne mi aj kolega spomenul, že, má aj do, že sú dobré príklady a na tomto aj pracujeme. Samozrejme, že má to svoje obmedzenia a bolo by asi naivné, keby sme si predstavovali, že všetko sa dá úplne, plne zdieľať samozrejme. Účtovný dvor, neviem to, sa k tomuto veľmi vyjadrovať, ale naozaj e, bolo to, bola tu táto téma, že externý audit vykonali externí auditory a my sme za to museli zaplatiť Nechcem to veľmi zdôrazňovať ako jeden z veľkých problémov. Pre nás je veľkým problémom znižovanie počtu pracovníkov. Veľký, o tých 5 my, na nás rovnako platí 5 ako na každý iný orgán. A my, u nás, doš, my sme podľa nás e, s neznami zaobchádzaní je horšie ako s ostatnými a my chceme len rovnaké zaobchádzanie. My nežiadame o viac peňazí, my chceme, aby to bolo rozpočtové neutrálne. My ste vytvorili agentúry namiesto toho, aby túto úlohu dostala komisia, pretože my máme trošku viac autonómie, pretože máme zástupcov členských štátov a tak ďalej. No to sme chceli robiť. My nespochybneme rozpočty, my sa len pýtame na tú veľmi jednoduchú otázku tých 5%. A pokiaľ ide o prenášanie prostriedkov do ďalšieho roku, carryover, chceme pripraviť pracovnú skupinu, e, môj rediteľ na koordinačnom stretnutí agentúr spomenul tu aj v tom to v parlamente, že toto je naozaj systémový problém, ktorý trvá 10 ročia, že vlastne na, väčšina z týchto carry-over sú eh, sa, sa dejú a bolo by dobré diskutovať o tomto s dvorom auditorov, eh, čo sa s tým dá robiť, aby sme sa nemuseli k tomu každý rok vrácať a vždy by to bolo v správach alebo či to v účtovného dvoru a my sme plne zaviazaní dobremu, dobre finančnej správe. Um, pokiaľ ide o tú medziinstitucionálnu pracovnú skupinu, opakujem, 96 aktivít boli práce, práce agentúr boli, bolo implementovaných, čiže nebolo to ignorované. My sme boli aktívni, sme to monitorovali a poskytli sme vám aj komisii spätnú väzbu o implementácii Neviem, či som na všetko zodpovedala. Ak som niečo zabudol, tak mi pripomente, prosím. No, ďakujem. Teraz by som dal slovo komisii. Merci, Monsieur le Président. Euh, tout d'abord, je voudrais rassurer les agences que ja by som teraz chcela uistiť agentúry o tom, že, aspoň teraz za komisiu, že naozaj ste neoddeliteľnou súčasťou rodiny, rodiny Európskej integrácie, Európskej rodiny samozrejme aj je jasné, že ste vlastne zúčastnení týchto činností na 100%. A pokiaľ ide o, tú, o ten proces postupného znižovania pracovníkov o 5%, tak si to musíme uvedomiť, že nie každý to nie eh, na každú agentúru to platí rovnako. Napríklad je agentúra pre eh, azyl, tam treba zvýšiť počet pracovníkov. Hm. Ale boli sme nútení integrovať túto potrebu, čiže na jednej strane dosiahnuť to globálne zníženie o 5 ale samozrejme s ohľadom na špecifickosť každej agentúry, či už sú to nejaké nové ciele, alebo že niektorá agentúra je ešte len v štartovacej fáze, takže našli sme riešenie, ktoré možno nie je natoľko originálne, ale používame ho v komisii, aby sme mali určitú rovnováhu medzi jednotlivými DG. Takže máme e, určitý počet, ktorý potom nejako prerozdelíme, rozdistribujeme, aby celkovo to bolo 5%. A je nám jasné, že tá medziinstitucionálna skupina pre agentúry je preto dôležitá, lebo komisia hovorí, že máme existujúci systém, pretože funguje preto, lebo inú alternatívu nemáme a v rámci tohto rozpočtu musíme ukázať, že smerujeme k tomuto cieľu minus 5 ale samozrejme, že my sme otvorení akýmkoľvek alternatívam, ktoré nám umožnia dosiahnuť tento výsledok iným spôsobom. Pán predseda aj spomenul možnosť preskúmať mandát niektorých agentúr, prípadne niektoré agentúry by mohli sfúzovať. K tomu zatiaľ nedošlo, ale táto myšlienka tu je. E, taktiež e, aj pani podpredsednička povedala, že mohli by sme prípadne vyhodnotiť e, tú vyťaženosť týchto agentúr, aby sme mohli posúdiť či nedôjde k ohrozeniu práce agentúry vzhľadom k tomu, že nebude mať ľudí, ktorí majú plniť funkcie. Takže sú tu rôzne úlohy, o ktorých sa dá diskutovať. A sú tu vlastne osobité problémy pre agentúr. Sú tu napríklad agentúry, ktoré sa úplne samofinancujú. E, tie tiež síce nie, nie sú úplne vylúčené z tejto medziinstitucionálnej dohody, tieto agentúry, keďže majú svoj vlastný príjem, pre, tie majú nejaké osobitné tiež problémy, tým možno môžu mať viac prostriedkov alebo viac úloh, potom je treba zanalizovať konkrétne ich situáciu. Je pravda, že je ťažko znovu naštartovať skupinu z plánovania či sladiska harmonogramu, pretože sú tu dvaja podpredsedovia, ktorí sa tiež musia zúčastniť. Ďalej potom je tu už otázka opätovného rozbehnutia prác po letnej prestávke a komisia dúfa, že na, tejto, na, tej, na tomto stretnutí sa objavia nejaké originálne myšlienky a nápady, ktoré potom budú poskytnuté prostredníctvom siete agentúr, ktoré budú hľadať také riešenie, ktoré bude rešpektovať limity a zároveň umožní týmto agentúram sa ďalej rozvíjať a plniť úlohy, ktoré mnohé z nich musia plniť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som povedal niečo za, za seba. Pozrite sa na agentúry, ktoré sa samofinancujú. No ale keď majú viac prostriedkov, tak majú zrejme lepšiu finančnú situáciu, možno by mali mať svoj osobitný štatút. Pretože keď im budeme klásť nejaké obmedzenia a budeme ich e, nútiť do 5-percentného zníženia, keď sa samofinancujú, ja neviem, čo to je. A čo by na to pán Gajer? Ja, danke, prezident, das will ich in der Tat tun. Ich, das ist Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, nie je to také úplne e, najdôležitejšie. Tiež e, ja respektíve som sa nevyjadrila ani k tomu, lebo nechcel som príliš dlho diskutovať. E, pokiaľ ide o agentúry, ktoré sa financujú s poplatkov, tam máme iný problém. Pretože pri e, vykonanie funkcií pre agentúr e, sa tiež ten princíp one size fits all nie, všetko, nie celkom dobre pasuje, teda riešiť všetky rovnako. Mnohé agentúry sú tiež čiastočne financované priemyslom, aj preto, že niektoré európske inštitúcie dovzdali im úlohy, ktoré vykonávajú pre priemysel, ako napríklad certifikácia liečiv alebo certifikácia chemických látok, čo sa robí napríklad v Alicante. A to je vlastne financovaná agentúra kompletne z priemyslu. A ja mám pocit, čiže toto sú poplatky, ktoré platia, platí priemysel za určité služby, ktoré im poskytuje Európska inštitúcia. A teraz, keď budeme znižovať stavy v tej, týchto agentúrach, tak čo bude e, nasledovať? Môže sa stať, že nebudú poskytovať také dobré služby priemyslu, lebo môže, že budú pôsobiť pomalšie, keď budú mať menej ľudí alebo čokoľvek, čo môže nastať, keď eh, dojde k zniženiu počtu pracovníkov. Ale mm, priemysel má právo, na, keď si zaplatili za túto službu, aby dostali takú službu, za akú zaplatili. A tieto agentúry, ktoré sa financujú z, rovnak, s poplatkou, ak by mali znižovať stavy rovnako ako iné, tak to znamená, že myslím si, že čiastočne často, častočne vlastne dostane, tlačíme priemysel k tomu, že dostane trošku menej za svoje peniaze. No už, ale že to môže ísť ešte aj ďalej v prípade agentúry OHIM alebo a, a napríklad takisto počet registrácie e, ochrany známok napríklad viedol k tomu, že OHIM získal viac peňazí, než skutočne potrebuje Takže Ohim vo svojej práce naozaj, tu hovoríme o troj, prí, príspevkoch z trojmiestných miliónov takéto množstva peňazí, ale táto agentúra nepotrebuje toľko peňazí, čiže tie peniaze, čo sú navyše, tie sa vrácajú späť do európskeho rozpočtu. Nož a teraz e, prišli členské štáty k e, takej myšlienke, e, že nie, bolo by dobre, keby tieto peniaze sa vracali späť do členských štátov, preto vlastne aj národné agentúry majú tiež určité úlohy, ktoré potom sa dostávajú alebo riešia na európskej úrovni. Čiže vlastne tu máme takú precedens, kedy musí sa platiť za niečo, čo je v európskych zmluvách určené, že bude vykonávať Európska agentúra a za čo musia platiť aj členské štáty a takto to nemôže ísť ďalej. E, takže tam, kde EÚ produkuje príjem zo svojej práce, treba jednoducho systémovo porozmýšľať, ako sa tieto prostriedky budú používať. To je jedna vec tak synergia to je jedna vec. Za každým, keď počujem, že je to synergie alebo to práca, e, že to, no, a že sa, prečo sa to nedá, lebo jedna agentúra robí to, druhá robí ono, tam, tam má také úlohy, ona má aká iné úlohy, tam má taký software, ona má iný software a tak ďalej. Tak e, myslím si, že to ja si myslím, že tu je veľa možností a je treba jednoducho to sledovať ďalej. Pokiaľ ide o účtovný dvor, teda o dvor auditorov, myslím si, že aj pán kolega Maňka sa na to pýtal, e, dvor auditorov e, e, dal outsourcingovej firme E, urobiť audit a táto súkromná organizácia vlastne vykonala za účet auditorov alebo predložila e, správu z dvoru auditorov. Aj, nuž, pri udelovaní absolutória som to kritizoval, a dostal som aj väčšinovú podporu v tejto snemovni, lebo si myslím, že Európska inštitúcia, ako je dvor auditorov, nemôže si kupovať služby a už vôbec nie také, ktoré vlastne tá má preverovať. Mňa by vôbec neprekvapilo, alebo by som sa divil, keby uh, som na keby e, roz, účty či audit vykonal PricewaterhouseCoopers, to ako, že by sa mi nezdalo celkom poriadku. Takže tá situácia, je, ktorú predložili agentúry, to je taká dosť e, jedno, e, značná, či jedinečná teda. No už a, a potom v závere. Kolegyne, kolegovia, ešte jedna vec k diskusii, ktorá tu prebehla. Najlepšie vydané euro v európskom rozpočte nie je to, ktoré ušetríme, ale to, kde získame najlepšiu hodnotu za toto euro. A tak najlepšou agentúrou potom nie je tá, ktorú zrušíme, ale tá, ktorá poskytne najlepšiu politickú pridanú hodnotu. No, pokiaľ ide o poskytovanie údajov, aj parlament bol E, tým subjektom, ktorý si stále žiadal spolahlivé údaje. Nie tento výbor, ale iné e, výbory žiadali o to, aby sme mali e, údaje a problém bol, že v členských štátoch vlastne sú rozlišnosti, pokiaľ ide o odlišné podmienky zberu údajov a mm, potom sme jednoducho mali z toho prinúce úlohy pre agentúru. A Eh, jednoducho sme potrebovali eh, eh, harmonizované údaje. Takže mm, žiadajú sa takéto služby a preto by sme mali potreby kolegov, kolegyň splniť a nemali by sme ich podceňovať. Ja by som teda navrhoval, aby sme mm, dovolili medziinstitucionálnej skupine robiť svoju prácu, Nemôžeme to ignorovať, takže včera v trilógu, v trilógu som navrhol, aby sme e, mali častejšie zasadnutia a aby sme skôr dospeli k výsledkom. A mnohé body, e, o ktorých tu hovoríme, by e, sa mali dostať aj do práce tejto skupiny. Ja o tom budem pravidelne podávať správy a slúbujem, že to bude aj stručnejšie ako teraz. A ukončím tým, že chcem na následné upozorniť. Agentúry majú e, v Bruseli spoločný úrad a mnohé z toho, čo by ste chceli vedieť o agentúrach, e, tento úrad môže zodpovedať. A preto vás prosím, ak máte otázky, môžete sa obrátiť na tento úrad a nemusíme čakať na diskusiu v tomto výbore. Ďakujem. Ďakujem, pán Gajer, ktorý je stály e, spravodajca za jeho osobnú angažovanosť a usilovnosť, s akou túto prácu vykonáva. Jeho prezentácia tiež ukázala, že mu na agentúrach záleží. Ďakujem pánovi Mendoze Valisovi, pánovi Manuel Pelosovi a pánovi Bo, ktorí spolu s ním prišli. Chcem sa tiež poďakovať všetkým vám. 15. septembra je dôležité zasadnutie a e, chcem, aby sme sa zhodli na programe. Mali by sme naplánovať niekoľko diskusí a rozhodnutí, ktoré e, musia byť prijaté. Potrebujeme e, rozhodnutie o samofinancovaných agentúrach toto sú niekto, dosť komplikované e, problémy, na to možno existuje právny e, základ, ale musíme to e, vyjasniť tú situáciu. Nemali by sme sa dostať do nejakých absurdných a protirečiacich situácií. Takže musíme sa pozrieť na správny právny základ. Pán Menendez Valdez, vy ste hovorili, že sú tu 4 alebo 5 agentúr, ktoré nemajú majú dohodu o sídle a o tom by sme sa mali tiež venovať. Takže toto je e, vlastne mm, všetko k nášmu zasadnutia. E, Vidíme, že Výbor pre rozpočet a Európsky parlament venuje zvláštnu pozornosť agentúram. Zasnutie je prerušené a budeme pokračovať o 15. hodine dnes popoludní. A bude to sympózium o krokoch EÚ e, e, na podporu stredných a malých podnikov.